No a potom bude krátka prestávka a potom ďalej budeme pokračovať o 3. hodine popoludní. Program zasadnutia nájdete na web stránke Európskeho parlamentu. Prerušujem zasadnutie Európskeho parlamentu a prajem dobrú noc.